výbor Júri na um, zásadnutí 21. novembra 2011 uh, zverifikovala uh, mandát, uh, mandát poslanca Kenta Johanssona s účinnosťou k 21. oktobru 2011. Sú nejaké pochybnosti alebo poznámky k potvrdeniu mandátu, takže mandát je potvrdený. Pán Eli Horau eh, ma informoval o eh, zrieknutí sa, eh, zrieknutí sa mandutu poslanca Európskeho parlamenta v zmysle článkom 4